minulú stredu, pokiaľ ide o hlasovanie ohľadom e, zváženia programu Európa 2020. Toto hlasovanie bolo odložené na 13. júla. E, pokiaľ ide o zápisnice, tie môžeme považovať za schválené, pokiaľ nikto proti tomu nič nemá, takže tým pádom schváľujeme e, zapisnice z predchádzajúcej schôdze, pokiaľ ide o oznámenie predsedajúceho, pokiaľ ide o jazyky, ktoré máme k dispozícii tlmočeniu. E, máme tu francúzštinu, nemčinu, taliančinu, angličtinu, grečtinu, španielčinu, portugalčinu, finčinu, češtinu, estončinu, maďarčinu, litovčinu, polštinu, slovenčinu, slovinčinu, bulharčinu a rumúnčinu a e, celé dnešné zasadnutie sa vysiela na Eh, web stránke Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o rozhodnutie eh, koordinátorov 25. apríla, chcela by som vás informovať o tom, že toto rozhodnutie z 25. apríla zo strany koordinátora, ktoré bolo zaslané 26. apríla všetkým, je považované za schválené, pretože sme nedostali žiadnu námietku zo strany kolegov v schválenej lehote. Pokiaľ ide o ďalší program schôdze, teraz budeme hlasovať. Začneme hlasovaním o jednej správe. Ide o prístup k financovaniu pre malé stredné podniky a zvýšenie rozmanitosti financovania malých a stredných podnikov v rámci únie kapitálových trhov. Žiaľ Bohu, spravodajca tu nie je prítomný. Gestorským výborom je EKON. 19. apríla sme mali výmenu názoru, 26. apríla bolo konečná lehota pre prekladanie pozmeňujúcich návrhov, dostali sme e, dostatok pozmeňujúcich návrhov a teraz e, môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Ak by niekto ešte eventuálne sa chcel k tomu vyjadrať, vyjadriť, v mene pána spravodajcu, ktorý tu dnes nie je prítomný, tak môže tak urobiť. Ak e, teda nikto sa nechce vyjadriť, môžeme pristúpiť teraz k hlasovaniu. Pozmeňujúci návrh číslo 4. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh číslo 3. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 1. Favor. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Myslím, že to je prijaté, ale môžeme si to overiť. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie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 Končím hlasovanie. Zamietnuté. si návrh 33 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť vypadáva 34, kto je za, kto je proti,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 zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 47, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 48, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Posledné hlasovanie na záver, kto je za, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 17 za, nikto proti, dvaja sa zdržali, prijaté. Gratulujem spravodajcovi. Ďakujem pekne za účasť na hlasovaní. A teraz budeme pokračovať v našom programe.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 Rozpočtový proces na rok 2016 eh, začína diskusiu ohľadom mandátu na trialog, ktorý sa týka práve rozpočtu na rok 2016. Našim spravodajcom eh, za nás eh, je kolega, ktorý bol takisto spravodajcom aj pre predchádzajúci rok. Chcem priťahnuť vašu pozornosť k tomu, že konečná lota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je zajtra, čiže 31. maja o 12. hodine na obed.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 Vo všeobecnosti to neznamená, že všetci súhlasíme, alebo sme sa zhodli, ale podporujeme teda naše návrhy navzájom. Či teraz, teraz jest OK? Už to je v poriadku.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 za to, že pokiaľ ide o správy, pri, nielen pri rozpočte, tak tam vlastne nemusíme sa na 100% zhodnúť, ale podporujeme navzájom aj pozmeňujúce návrhy a to mi veľmi zjednodušuje prácu. Chcel by som zdôrazniť, že dnes tu máme veľmi dôležité faktory, ktoré vlastne budú mať dopad aj na rozpočet budúci rok. Ide tu o migračnú a utečeneckú krízu a takisto sa to týka strednodobej revízie finančného rámca viacročného. Či už ide o kultúru, vzdelávanie alebo iné, častokrát prichádza k sporom, ale tentokrát to tak nie je. Máme tu dôležité programy Erasmus+, ale máme aj konkrétne požiadavky, pokiaľ ide o platby, ktoré ešte neboli realizované a máme určitú nápravu. Keď ide o konkrétny návrh, teda ten môj, pri ostatných výboroch, tak by som chcel povedať nasledovné. Máme, pokiaľ ide o podporu kultúry, predovšetkým tu máme podporu vo forme pozmeňujúcich návrhov. Takisto tu ešte máme aj podporu Erasmus+. Plus. A nechceme sa dostať do takej situácie, kde by tento program bol podfinancovaní, pokiaľ ide o budúcnosť a pokiaľ ide o terajšie platby. Pokiaľ ide o kreatívnu Európu, to je tretia časť, tu máme tento program, kde vlastne kultúrna spolupráca z medzinárodného hľadiska je podporovaná. A potom tu ešte máme Európu pre občanov občianky, takže chcel by som povedať, že prakticky vždy poukazujem na to, že Európsky fond pre strategické investície, ten tzv. Junckerov plán, podstate zohľadňuje alebo musí zohľadňovať aj kultúru. A ešte sú tu dve veci, ktoré sú veľmi dôležité a chcem ich pripomenúť. Chcem vám pripomenúť, že minulý rok už vlastne sme išli cestou záväzkov, keď sme hovorili o rozpočte a je veľmi dôležité, sa chopí tej iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí respektíve do toho začleniť. Ak tu ide o plánovanie a hodnotenie rozpočtového plánu zo strany Európskej komisie, keď o tom hovoríme, tak toto hodnotenie vlastne bolo oddialené o jeden mesiac a náš sekretariát rozhodol v rámci rozhovorov na úrovni koordinátorov, že tu Musíme najprv mať výmenu názoru ohľadne ďalších krokov, ale pani, pani predsednička sa chce tomu takisto vyjadriť. Pravdepodobne sa koordinátori vyjadria k týmto téme a čo sa vlastne uvedie 30. mája a všetky ostatné prvky, ktoré sa vlastne tejto správe majú objaviť, tak pravdepodobne sa dostanú v najbližších dňoch ku mne. Vo všeobecnosti by som chcel povedať, že prakticky tu vidím iba podporu, pokiaľ ide o jednotlivé návrhy, ktoré prišli aj z iných výborov, tak si myslím, že môžeme vychádzať z toho, že naše pripomienky boli v plnej miere zohľadnené. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte tu máme 30 minút na otázky a odpovede. Najprv by som chcela odozdať slovo tieňovému spravodajcovi a následne všetkým ďalším poslancom, ktorí by eventuálne sa chceli vyjadriť. Poprosím vás, aby ste potom zdvihli ruku, ak by ste sa chceli vyjadriť alebo položiť nejakú otázku. Odovzdávam slovo každému tieňovému spravodajcovi. Každý bude mať 2 až 3 minúty a potom každý poslanec bude mať minútku 2 na to, aby sa mohol tiež vyjadriť.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 taký istý dojem, že vyjadrujeme naše úmysly, ktoré sú vždy veľmi dobré. Chceme niečo vzdelanie a to veľmi pozitívne eh, s, na vysokej úrovni dosiahnuť a následne veľmi ťažko toto môžeme pretaviť do praxe. Aspoň teda z nášho pohľadu výboru pre kultúru veľmi ťažko je to realizovateľné. Snažíme sa venovať týmto otázkam Častokrát ide o oblasť, ktorá je mimo e, toho, čo e, zahraňuje európsky rozpočet e, alebo toho, čo sa nás týka. Máme tu rozpočtové ciele, podporovať, stimulovať, definovať programy, ktoré by efektívne boli realizovateľné a využívateľné. Zo strany členských štátov ja by som chcel povedať za spravodajcov, že tie ciele sú správne, môžeme sa na nich zhodnúť. A teraz máme ešte niekoľko dní pred nami, aby sme mohli pracovať a dosiahli kompromisné e, návrhy a dúfam, e, že sa nám to podarí dospieť tejto dohode, kde zakomponujeme všetky stanoviska. Chcel by som ešte niečo dodať k takým špecifickým otázkám. E, niektoré pozmeňujúce návrhy, tam budeme môcť e, určité veci skonkretizovať a budeme môcť aj diskutovať o ďalších menších bodov najprv. Pokiaľ ide o problém pladieb, nie len tých, ktorí sa týka európskeho rozpočtu, ale takisto aj zo strany členských štátov chcem pripomenúť zodpovednosť všetkých e, pretože to má veľmi negatívne dopady. Je to spojené s efektivitou rozpočtu EÚ a využívanie rozpočtových prostriedkov. Po druhé, pokiaľ ide o Erasmus+, toto je prvý a najväčší program e, na úrovni EÚ pre podporu štúdia mladých. Jedna z, jeden z, malých, z mála programov, ktorý naozaj e, presadzuje prestíž Európskej únie. Avšak e, chcel by som, aby tu bola vyvinuté veľa väčšie úsilie, aby boli tu nové nasmerovania schválené a aby to malo hlavne dopad aj na Mm, presadanie sa do rozpočtových nárokov, potom pokiaľ ide o jednotlivé linky, ktoré sa týkajú odborného vzdelávania. Mne sa zdá, že v súčasnosti zdá sa mi neuveriteľné, že teraz, keď e, zažívame e, veľké nedostatky, pokiaľ ide o zamestnanosť mladých, e, nevieme podporiť práve takýto program, ktorý by mohol podporiť práve lepšiu no, zamestnanosť mladých potom tu máme takisto aj ďalšiu zjavnú záležitosť a to je to, že programy, ktoré sú nasmerované na podporu malých projektov a, a, e, a e, ktoré pochádzajú zo strany občanských spoločností alebo neziskových e, organizácií, to je to isté ako v prípade Erasmusu+. Majú veľké ťažkosti, je potrebné zabezpečiť lepšiu koordináciu na národnej úrovni, pretože sú tam častokrát e, prekážky, ktoré nezabezpečujú dostatočnú flexibilitu, aby sme mohli tieto programy efektívne dostať do praxe. A v tomto istom zmysle si myslím, že by sme sa mali dohodnúť, čo skoro sme o tom diskutovali, e, že je potrebné zjednodušiť e, ten postup, ten proces práve efektívneho naplňania Erasmus+, aby bol zabezpečený oveľa ľahší prístup k získaniu zdrojov z tohto programu z rozpočtového hľadiska. A na záver, eh, veľmi sa mi páčil príspevok ktorý eh, bol prezentovaný zo strany kolegu Zdrojovského. Myslím si, že by sme mali oveľa viacej ho podporiť, pracovať, mali by sme zabezpečiť e, finančné zdroje, ktoré neboli ešte využité. A takisto je potrebné si uvedomiť, e, že e, tak ako v programy v rámci Erasmusu, tak ako nám to tu odborníci odprezentovali. Niektoré sú nie na 100% využité tieto rozpočtové prostriedky a mali by sa e, presunúť e, do iných rozpočtových položiek, e, kde by bolo možné ich lepšie využiť. Je potrebné zabezpečiť väčšiu flexibilitu, lepšie spravovanie, lepšie riadenie týchto rozpočtových prostriedkov, aby tieto rozpočtové prostriedky, ktoré sú vo väčšej výške sa nevrátili naspäť do rozpočtov a neboli nevyužité, pretože potom o ne prídeme. Je potrebné zabezpečiť efektívnejšie 100% využívanie týchto prostriedkov, alebo by sme mali zabezpečiť a schváliť také nástroje flexibility, ktoré by nám umožnili využiť všetky tieto finančné prostriedky, aby všetko, čo sme si stanovili, bolo možné dosiahnuť. Mám ešte viacej pripomienok, avšak tie nie sú už až takého vážneho rázu. Určite budeme mať čas na to, aby sme ich spomenuli. Chcem poďakovať eh, za všetkú spoluprácu aj kolegom, takisto aj program, eh, ktorý tu bol spomenutý. Európska únia by mala znova eh, popracovať na tomto programe, ktorý môžeme využiť na prospech nášho rozvoja. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. A teraz by som chcela vedieť, či pán Čentež takisto sa chce vyjadriť ako jeden z tieňových spravodajcov. Nie? V tom prípade odozdávam slovo pani Ksandrovej. Predsedkyne, ja bych... Ďakujem pani podpredsedničke. Ja by som chcela poďakovať našemu spravodajcovi za jeho stanovisko, ktoré myslím si, že obsahuje všetky dôležité finančné nástroje, ktoré máme k dispozícii a náš program ich garantuje. Myslím, že sme sa aj za posledné tri dní mohli presvedčiť ako členovia výboru a pri návšteve Kolína nad Rínom, že Erasmus Plus je naozaj finančný nástroj, ktorý je veľmi využívaný, veľmi podporovaný zo strany škôl, neziskových organizácií a takisto občanov. Mali by sme potom zdôrazniť a na tú finančnú podporu programu Erasmus Plus a takisto aj zabezpečiť vzhľadom na jednotlivé priority, ako je začlenovanie mládeži, s radou utečencov, ich integrácia, integrácia menšin a tak ďalej. Takže ja by som podporila túto správu s tým, že je možno dôležité aj troška viacej upozorňovať na niektoré konkrétne priority, ktoré nás v tom roku 2017 budú čakať, ale ešte raz chcem poďakovať za toto stanovisko. Určite ho podporujem. Köszönjük szépen!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 to naozaj zapracovať do, mojho, do mojej správy, lebo je to dôležitá poznámka. A potom by som chcel ešte poukázať, že na budúci rok máme dobrý návrh, pretože tu máme reálne záväzky viac finančných e, prostriedkov pre tie programy, za ktoré bojujeme. Možno nie do tej miery, ako ste ale predsa len a keď sa pozrieme na pomery k ostatným programom, môžeme byť predsa len spokojní, aj keď nie úplne spokojní. A ešte by som chcel poukázať na to, že je veľmi dôležité, aby sme tu mali tú správnu informačnú politiku. A preto je tomu tak, že som zdôraznil podporu ako Euronet Plus je dôležité to, čo tu robia členské štáty. Týmto eh, chcem ešte raz vyjadriť moje poďakovanie. Köszönjük szépen, és akkor most zárjuk le ezt a pont. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tým uzatvoríme tento bod na programe schôdze. A teraz prejdeme k bodu 6. Elektronická demokracia v Európskej únii, potenciál a výzvy. Našou spravodajkyňou je Izabela Adinolfi. E, neustále narastajúca kríza účasti občanov na demokratickom živote pod, pod, podkopáva legitimitu národných parlamentov ako aj Európskeho parlamentu. Vzhľadom na ekonomickú krízu a, a e, krízu svetového vládnutia potrebu, e, máme čoraz väčší mandát na to, aby sme zabezpečili čestnú politiku a jej prepojenie s občianskou spoločnosťou, aby sme zabezpečili tým pádom aj transparentnosť a účasť občanov na rozhodovacom procese. Tak aj nové informačné a komunikačné nástroje, ako aj otvorené platformy môžu vytvoriť a ponúknuť kreatívne možnosti pre mladých. Gestorský výbor AVKO, ktorý 30. júna potom, ako uzatvoríme výmenu názorov medzi nami, sa k tomuto bude vyjadrovať. Pani Adinofi je za náš výbor tenevou spravodajkyňou. Občianstvo je súčasťou našej kompetencií. Predtým, než kolegyňa Adinofi odozdám slovo, chcem pritiahnuť vašu pozornosť tomu, že lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je útorok 7. júna o 15. hodine. Hlasovanie sa bude konať 13. júla. Dozávam slovo pani Adinová. Ďakujem pekne. Pre mňa je to určite veľká čest, že som sa mohla stať spravodajkyňou pre e, toto stanovisko. Myslím, že je veľmi dôležité, aby náš výbor pre kultúru e, bolo silno počuť k takto dôležitej téme. Práve preto, aby sme mohli vyjadriť náš pohľad v správe, e, pohľad výboru pre kultúru, e, ktorý je zodpovedný aj pre občianstvo a doplniť takto, na čom pracuje vyporávko. Nové médiá, nové technológie e, prinášajú hlboké zmeny v oblasti spôsobov učenia, ale aj v oblasti využívania e, nových e, informácií, nových technológií. A teda e, menia sa aj spôsoby politické aj participácie. Demokratické princípy z môjho pohľadu sa v dôsledku tohto zmenili a musíme si to uvedomiť, a hlavne preto, že sme legislátormi Občania eh, kedysi sa uspokojili s tým, že každých 5 rokov vyšli voliť a medzi tým bolo e, také obdobie čiernej diery, avšak eh, teraz e, sa občania viac e, zapájajú s týmto nástrojom, so smartfónom občania môžu naozaj participovať každú minútu, každý deň na našom živote, na našej práci, v inštitúciách a preto reprezentatívna demokracia eh, by sa mala eh, integrovať, posilniť eh, pomocou takýchto nástrojov priamej demokracie, čo umožňujú nové médiá, nové technológie. Zákonodárca musí chápať zmeny, riadiť ich, rozumieť im, vedieť, ako najlepšie tieto nové nástroje nasadiť za účelom posilnenia demokracie e, tých slabých, znevýhodnených a nielen e, e, korporatívnych záujmov a lobby. Ako členovia výboru pre kultúru, myslím, máme úlohu hodnotiť potenciálne rizika, aj potenciálne prínosy. Mali by sme sa venovať tým základným otázkam a to som sa práve snažila urobiť v mojom návrhu. Myslím tým na nové modely e, učenia sa, ktoré ponúkajú digitálne nástroje, tak aby sme umožnili e, kompletné kritické učenie, ktoré by bolo e, čo najneutrálnejšie. Musíme zabezpečiť transparentnosť, otvorenosť, horizontálnosť a zabezpečiť nezávislosť informácií a vyhnúť sa akékoľvek forme manipulácií informácií. Treba e, sa snažiť podporovať nové formy e, demokratickej občanskej participácie, ktorá e, zohráva čoraz významnejšiu úlohu. Moje politické hnutie vždy využívalo takéto typ platformiem, teraz sa využíva novú platformu, ktorá umožňuje, ktorí sú zapísaní, participovať príprave legislatívnych e, návrhov. A preto som veľmi rada, že aj Európsky parlament je otvorený takémuto typu experimentov. Európsky parlament e, zahájil pilotný projekt tohto typu, ktorý e, si myslím zasluhuje podporu a treba ho čo najrychlejšie zrealizovať. Som e, presvedčená, že e, e, tieto nástroje sú zrelé, treba ich začať nasadzovať a to preto, aby sme aj lepšie zhodnotili, aké sú tu možné rizika, aj aké sú pozitívne aspekty. Napokon sú tu ešte ďalšie dva aspekty, ktoré treba zhodnotiť v našej analýze. Na jednej strane Eh, máme tu eh, digitálnu priepasť, eh, pokiaľ ide štruktúry, aj kultúru. Pokiaľ ide o tú digitálnu oblasť, obe tieto otázky, treba sa im venovať korektne a presne. Musíme to mať naozaj efektívne a rýchle konanie. Treba zabezpečiť všetkým občanom hlavne prístup k internetu. To by sme naozaj mali vnímať ako základné e, právo, ktoré malo byť zapísané do ústavy. Napríklad Estonsko e, už k tomuto pristúpilo. Prístup internetu je ústavným právom. Je takisto potrebné, aby občania mali právo na zvyšovanie rýchlosti e, siete, nemali by e, byť len vzdelaní v digitálnej oblasti, ale malo by byť dôležité aj toto treba e, zároveň e, e, zabezpečovať aj rozvoj ľudskej sféry a tak aj participáciu na politickom živote. Špecifické vzdelávacie programy teda treba vyvinúť, obzvlášť pre kategórie občanov, ktoré sú najviac nevýhodnené a, alebo pre postihnutých, ktorí sú často vylúčení ja nechcem, aby moja prezentácia bola príliš dlhá, už by som sa chcela iba poďakovať. Ja som zdôraznila v mojom návrhu eh, podľa mňa teda tie najdôležitejšie body, ktoré sú eh, východiskami eh, pre našu prácu, aj teda preto, že som mala obmedzenie, pokiaľ ide o možnú dĺžku správy. Verím, že sa nám podarí eh, dospieť k dobrému textu, ktorý zohľadní eh, tie rôzne pozície a eh, citlivé otázky, ktoré zaznejú. A som presvedčená, že je dôležité, aby tu zaznel hlas výboru pre kultúru v tejto oblasti. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Máme asi 30 minút, aby sme si mohli vymeniť názory. Odozdávam slovo tieňovým spravodajcom a potom aj ďalším, ktorí by sa chceli vyjadriť. Najprv pani Ferrajer. The rapporteur Milan uh, uh, because he is uh, not being... Pretože nie môže tu teda byť medzi nami a je na valnom zhromaždení EPP v Luxemburgu, tam oslavujú 40. výročie. To je aj dôvod, prečo viacerí poslanci dnes nie sú disponibilní a aj iní kolegovia musia ich nahrádzať zase v iných výboroch. Pán Zver kladie dôraz na to, a to opakovane, že je tu potreba zastaviť demokratickú participáciu ten pokles demokratickej participácie, ktoré vlastne vnímame v posledných obdobiach, priama demokracia je dôležitá na to, aby sme oslovili viacero ľudí, hlavne mladí, aby sa zúčastnili na demokratických procesoch a aby znížili demokratický deficit. Ale musíme vnímať obe strany mince. Sú tu určité pasce, a to je dôvod, prečo si myslí, že priama demokracia je súčasťou e-demokracie, ak občania nie sú správne informovaní, nemôže to však fungovať a podľahnú propagáne. Musíme vzdelávať občanov, predovšetkým mladých, na to, aby títo mali možnosť robiť rozhodnutia na základe informácií v prospech demokratických procesov správnym spôsobom všeobecnosti. Táto, toto stanovisko je dobre štrukturované ale odsek 3 a 5 by mohli byť zlepšené. Slovo kriticky nie je potrebné v tomto odseku, stačí keď sa povie dobrá znalosť Európskej únie. Keď, keď hovoríme, že dobrá znalosť, tak to musíme zdôrazniť aj dobrú znalosť Európskej únie. Keď hovoríme o decentralizovaných zdrojoch nezávislých informácií, musíme tu urobiť reformuláciu a teraz ide o odsek, ten navrhuje decentralizované zdroje informácií, pokiaľ ide o komisiu, nebudú podávať nezávislé informácie. Pokiaľ ide o digitálnu gramotnosť, táto je veľmi dôležitá. Je tu veľké množstvo informácií, ktoré sa dajú nájsť a občania by mali byť informovaní na to, aby mohli rozlišovať medzi spolahlivými a nespolahlivými zdrojmi informácií. Ďalší dôležitý bod, ktorý tu bol spomenutý, to je potreba zlepšiť prístup k internetu pre všetkých a takýmto spôsobom znížiť tú priepasť. A tá euroskeptická klíma, ktorú tu máme, môže narušiť dôveru občanov priama demokracia nebude môcť dobre fungovať, ak nebudú správne informovaní a môžu podľahnuť propagande. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kto ešte ďalší z radov tieňových spravodajcov sa chce vyjadriť? Ďakujem pekne, pani Ja Sa chcem poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Myslím, že je to veľmi dobrý návrh a zdieľam entuziasmus prezentovaný k tejto téme. Vítam zdôrazňovanie predovšetkým, kde hovoríme o tých aspektoch sociálneho a občianského, a kde sa hovorí o mediálnej gramotnosti, digitálnej e, inklúzie a celoživotného vzdelávania. Gramotnosť a vzdelávanie k občanstvu to nie je iba o nástrojoch, ale aj o podpore, pokiaľ ide o posun v politickej kultúre a postupoch, tak aby individ, ako jednotlivci neboli iba spotrebiteľmi a využívateľmi, ale aktívni občanmi v prepojených spoločnostiach. Ja som tu za severozápad Anglicka. To je jedno z najprepojenejších miest e, sveta. Hovorím o Manchestri, tak vlastne pre našich voličov je táto téma veľmi dôležitá. Avšak nemôžeme mať elektronickú demokraciu bez digitálnej inklúzie, predovšetkým pokiaľ ide o zraniteľných ľudí, takže zdieľam váš prístup v plnej miere, avšak predsa len Chcela by som v rámci pozmeňujúcich návrhov zdôrazniť niektoré prvky ako potrebu podporiť učiteľov a vzdelávateľov, ktorí učia technológie počítačové, hoci oni ešte nemusia byť absolútne zruční, oni sú zodpovední pripraviť mladých ľudí, aby títo mohli žiť v rýchlo sa meniacom svete. posiaľ si tieto zmeny nevieme ani predstaviť preto ich musíme jednoducho vyzbrojiť patričnými zručnosťami a kreatívnymi myšlienkami. Moja sestra je učiteľka na základnej škole a okrem všetkého toho, čo musí robiť, jej zrazu povedali, že má byť ešte aj digitálna šampiónka a vláda nevyčlenila žiadne extra zdroje na túto veľkú zodpovednosť a ona je skutočne veľmi pracovitá učiteľka, takže pre ňu je to veľmi dôležité a preto je veľmi dôležité, aby členské štáty vyčlenovali finančné prostriedky. Takisto by som chcela sa venovať týmto výzvam, ktoré prezentujú vlastne počítačové hodiny, pokiaľ ide o diverzitu. Digitálna revolúcia môže poskytnúť platformu pre viaceré formy vyjadrenia sa a rastu a oslovenia širšieho, širšej populácie. Musíme sa však sústrediť na hlavných hráčov, ktorí by mohli byť hrozbou pre tú diverzitu, pokiaľ ide o obsah. A takisto musíme nájsť nástroje na to, aby sme podporili kultúrnu zvedavosť, aby sme išli pod povrch toho, čo je napovr- prvoplánové. A vlastne takýmto spôsobom sa môžeme vyjadriť aj tej mediálnej gramotnosti. Takisto to budeme mať pozmeňujúce návrhy v zmysle podpory rodovej, rodového aspektu. Treba takisto preskúmať, čo to vlastne predstavuje ho, keď hovoríme o nezávislých online nových zdrojoch, ako to súvisí s elektronickou demokraciou, keď hovoríme o nových formách participácie a komunikácie. Na záver, tie tri piliere demokracie pre mňa sú hlavne inklúzia, vzdelávanie a etika. Takže teším sa na spoluprácu s pravodajkyňou a tieňovými spravodajcami a občianskou spoločnosťou k tejto veľmi dôležitej téme. Je to fascinujúca téma a dúfam, že budeme mať plodnú spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz namiesto pána Džambackého, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Niektoré riadky tohto návrhu víta EKR, ale takisto si myslím, že treba zdôrazniť, že EKR si nemyslí, že priama demokracia je jedinou reakciou odpovede na demokratický proces. A to, čo sme tu vlastne počuli, ohľadne demokra- reprezentatívnej demokracie, tak to je v súlade s tým, čo aj my zastávame. Avšak priama demokracia vo forme referenda nie je vylučovaná, avšak to by malo byť vyhranené predovšetkým pre otázky týkajúce sa zvrchovanosti a podobného, a nie nejakých každodenných záležitostí, pretože týmto by sa vlastne rozptýlil ten význam rozhodovacieho procesu zo strany e, demokraticky volených poslancov, ktorí majú túto možnosť takýmto spôsobom robiť a vykonávať tie delegované práva. A pokiaľ ide o začlenenie takých odvolávok, ktoré sa týkajú e, týchto ukotvenia v ústavách, myslím si, že treba predovšetkým nájsť iné formy podpory, ako pomôcť v otázky digitálnej gramotnosti a digitálnych zručností. Tu vlastne hovorím v duchu toho, čo povedala aj Julie. Avšak nehovoríme iba o prístupe k digitálnemu svetu, hovoríme o tom, aby sme mali pozadie, pokiaľ ide o vzdelanie, aby ľudia dokázali robiť fundované rozhodnutia. Vidíme, že informatika je samostatný preda- samostatný predmet na školách, ale predsa len musí aj tuto dochádzať k overeným postupom, ktoré budú vymieňané. To znamená, technológia zohráva určitú úlohu v viacerých spôsoboch, ako nám to poukázala správdajkynia a EKR samozrejme prispieje, myslím, že to konštruktívnym spôsobom a pohneme veci dopredu. Ďakujem. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Maragan. Ďakujem. Pani Adolfini povedala, e, že sú tu zásadné veci, ktorých sa musíme držať, keď chceme presadiť tieto priority. Je to veľmi dobré, avšak bolo by dobré, aby ona bola tou hlavnou líderkou a aby ten, táto správa, tak ako bola predložená, bola presadená Jediný program, ktorý je tu zakomponovaný, je ten, ktorý bude stimulovať, ktorý bude podporovať eh, úvahy, ktorý sa bude snažiť eh, nie meniť, ale práve že zakomponovať eh, rôzne veci to je absolútne korektné, s tým musíme súhlasiť. Avšak ja by som sa chcela krátko zamyslieť nad niečím ďalším. Dúfam, že e, budete môcť so mnou súhlasiť. Je tu veľké riziko, že zabehneme do takej instrumentálnej diskusie do e-tools a zabudneme na e-contact. Pretože je zrejme, že v súčasnosti riziko nerovnováhy medzi silou týchto nových IKT technológií a medzi zložitosťou tej, toho signálu, ktorý by sme chceli vyslať, môže spôsobiť e, nerovnovohu, snahu o manipuláciu, zjednodušenie a tak ďalej. Demokratický diskurs e, je totiž to zakomponovaný v tom, že sa snažíme pochopiť e, presadiť, vysvetliť a musíme na tom trvať, keď chceme zovšeobecňovať eh, legislatívnu prácu v rámci takejto oblasti, pretože mnohé veci je potrebné zakomponovať. Zoberme si tu tri otázky, ktoré sú zásadné. Vedieť, pochopiť a podporiť. To sú tie hlavné slovesa, ktoré by mali byť rozhodujúce ak to nepresadíme, tak dosiahneme opak. Preto by bolo veľmi dôležité, aby sme sa zamysleli nad proaktívnym prístupom Európskej komisie a Európskej inštitúcie, pretože zatiaľ sa nesnažíme uľahčiť prístup k takýmto novým komunikáciám, eh, aby aj občania mohli mať prístup k takejto efektívnej novej diskusí ohľadom demografických eh, prístupov, aby sme sa snažili naozaj sa snažiť pochopiť túto otázku. A myslím si, že Európska komisia a Európsky parlament môžu urobiť viacej, ako robia v rámci tejto diskusie, otvoriť eh, sa eh, občianskej spoločnosti a neviem, prečo by sme toto nemali žiadať. Pretože napríklad rozpočtová diskusia alebo diskusia o rozpočte, ja som tiež súčasťou E, tohto procesu. Prečo nemáme diskusiu o rozpočte s európskymi občanmi? mohli by sme to zabezpečiť, alebo diskusia s, e, na, na tému utečeneckej krízy. Prečo by sme sa nemali otvoriť aj v rámci tejto otázky našim občanom? Preto potrebujeme určité komunikačné nástroje, ktoré nám umožnia poskytovať údaje, referencie, skutočnosti, ktoré by boli objektívne, pretože máme takisto aj zodpovednosť voči našim občanom a chceme zabezpečiť ešte väčšiu demokratickú ambíciu v tejto komunikačnej oblasti. Dúfam, že teda, že sa zhodneme na tejto našej práci a že zlepšíme túto správu. Hm. Tiež by sme sa mali zamyslieť nad možnosťou a vhodnosťou toho, že pri eh, hlasovaní by sme mali využívať eh, elektronické hlasovanie nielen na pôde nášho výboru, ktorý sa týka otázok kultúry. Ďakujem. Thank you very much. Um, Mr. Maltese, the next. The next. Maltese. Ďakujem pekne. E, chcem zablahoželať v prvom rade pani spravodajkyni, pretože e, je práca je vynikajúca. A sú tam aj naozaj veľmi hlboké motivácie popísané a je veľmi dobré, že niekto z hnutia piatich vie sa zaoberá touto témou. Ja nie som súčasťou e, tejto, tohto hnutia, ale ono bolo najviac schopné vlastne zakorporovať do, do svojej práce tieto nové technológie. Chcel e, by som vyjadriť ocenenie e, e, tých sociálnych otázok, ktoré súvisia s demokratickou exkluziou. My vlastne vylúčenie alebo menšie, menšiu politickú politickú e, zapojenosť vnímame, e, takže je prepojená e, vlastne s spoločenskými rozdielmi, ktoré sa neustále zvyšovali vo vnútri jednotlivých krajín a medzi jednotlivými krajinami. Tí, ktorí sa cítia vylúčení, odsunutí nabok, spoločensky a ekonomicky nerozumie, prečo by mal viac participovať na demokratickom živote. A z tohto pohľadu únia nefungovala. Vytvorila viac rozdielov namiesto toho, aby e, vytvárala viac rovnosti. Jedným e, zdrojom e, takéhoto vytvárania rozdielov je prístup k novým médiám, k novým nástrojom komunikácie a preto je dôležité podporovať takéto programy. A tiež je dôležité pochopiť, k čomu umožňujeme prístup. Ak e, je nejaká chyba v novom svete komunikácií, ja som celý život pracoval ako novinár, tak e, tým je ilúzia, e, že informovať sa a informovať je jednoduché. Takúto ilúziu nám vytvára sieť. Pritom je to e, zložité informovať sa, ale aj informovať. A ja súhlasím s kolegyňou Ward v tom, že je treba nájsť systém ktorý by podporoval zdroje, e, autonómne zdroje informácií, ktoré by boli kvalitné, pretože v tejto veľkej revolúcii e, komunikačných nástrojov nezávislý kvalitný žurnalizmus, nezávislé kvalitné informácie e, sú ohrozené zo strany e, veľkých e, záujmov, ktoré koncentrujú veľkú e, silu. Takže tento e, prístup, ktorý kolegyňa zvolila, je podľa mňa veľmi e, správny a podporujem ho. Ďakujem, pán Čontis. <coughs> Eh, Chcem poďakovať e, tiež pani spravodajkyni za jej stanovisko. Počúvam túto diskusiu a tiež by som sa chcel poďakovať pani spravodajkyni a vyzvať ju, aby použila určité e, výrazy vo svojom stanovisku, ktoré však kritizovali niektorí kolegovia. bode 3 hovorí, že je dôležité, aby európsky občania chápali e, históriu Európy a tak ďalej. Samozrejme, je tu neustále prebiehajúca diskusia o tom, do akej miery fenomény, ktoré e, sa dejú v EÚ, e, eh, súvisia s nedostatkom informácií. Niektorí si myslia, že informácie jednoducho nie sú dostatočne dobré o tom, čo sa deje v EU. E, aká je úloha inštitúcií EÚ. A tí, ktorí hovoria proti EÚ, často e, nerozumejú e, inštitúciám a preto je na nás, aby sme ich informovali, ale ja si nemyslím, že je tomu tak. Chcel by som poďakovať pani spravodajkyni e, za to, že nadnáša, vytvára túto diskusiu. Z môjho pohľadu demokracia si určite vyžaduje informovaných občanov. A problém, ktorému sa spravodajkynia snaží venovať, e, keď hovorí napríklad o digitálnych technológiách, je, že je možné, že tieto nástroje za určitých okolností nemusia poskytnúť tie správne informácie. Ale nesprávne informácie alebo to môžu byť jednoducho iba ktoré neprestavujú skutočné informácie. Môžu to byť len čísla a fakty. No a po druhé, informovaný občan eh, by mal byť aktívnym občanom a tieto platformy do určitej miery vedú k potrebe racionálnejšej demokracie. Takže je e, správne, aby sme sa tomu venovali a mali tu naozaj správnu reprezentatívnu demokraciu. Ale problémom je, že veľa e, občanov to nepriťahuje, pretože v posledných rokoch e, počas ratifikácie Lisabonskej zmluvy EÚ e, vyslala negatívne posolstvo o referendách a európsky občania majú pocit, že vlastne nie sú nejako zainvolovaní do procesu referent. Takže digitálne technológie nemusia pomôcť demokracii ako procesu, Ide to o demokraciu ako e, niečo živé. Nie je to ani tak o postupoch, e, ktorým, e, ktoré treba sledovať, o, o právach ľudí. Je to naozaj otázkou skôr vecnou. Čo tým mám na mysli? Čo všetko rozhodujeme? O čom rozhodujeme my ako jedinci a o čom môžu rozhodnúť samotní občania? Už nedávne skúsenosti, e, určite napríklad z Grécka, sú, že všetko je e, beží e, podľa autopilota. Takýto je deficit, takto to prebehne, nezávisle od diskusí. Takýto dojem majú ľudia. Diskusie o kritických otázkach sú vnímané tak, že ich vedú vlastne orgány, vedú sa na úrovni, kde ľudia neboli volení Eh, hovorí sa o Tajzenblumových eh, rozhodnutiach, rozhodnutiach s zatvorenými dverami v euroskupine, nový eh, spôsob informovania sú tweety. Pán Dyson niečo tweetuje, tweetuje o tom, či je rozhodnutie o greckom deficite alebo nie. Takéto typy informácií sa k ľuďom dostanú. A potom tu máte e, propagandu proti EÚ, ktorá sa úspešne šíri. Takže to, e, čo spomína pani spravodajkňa, ale aj kolegovia, e, je veľmi dôležité, veľmi správne a je dobré, že o tomto diskutujeme a ja myslím, že nás takéto diskusie budú zamestnávať dosť dlho a náš výbor tu, myslím, zohráva dôležitú úlohu. Musíme tu zdôrazňovať hodnoty EÚ. Ďakujem. Ďakujem a bizottság Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o komisiu, chcel by sa niekto vyjadriť. Ak nikto, odovzdávam opätovne slovo pani spravodajkyni. Ďakujem pekne. Chcela som poďakovať. Určite bude spôsob, ako ešte prehlbiť eh, tieto otázky do hĺbky, lebo sú veľmi zaujímavé všetky tie námety. Chcela som len poznamenať tri body, ktoré eh, sa mi zdá, že sú eh, najzaujímavejšie, ktoré mi najviac ležia na srdci. Jedna technická vecička. Ja som nikdy nepovedala, že zastupiteľská demokracia by mala byť nahradená priamou demokraciou. Nie, tu čelíme problému elektronickej demokracie. Čiže nestrácajme zo zreteľa túto zásadnú vec. Nezabúdajme, že popri reprezentatívnej, čiže zastupiteľskej demokracii a priamej demokracii, tu máme nové technológie, ktoré umožňujú zabezpečiť elektronickú demokraciu. To je práve ten bod, o ktorom hovoríme v tejto správe. Ja som absolútne presvedčená, že e, zastupiteľská demokracia bude vždy existovať a vôbec nechcem tým povedať, že by mala byť nahradená priamou demokraciou. Takže to je jedno upresnenie. Samozrejme, máme tu dispozície nové technológie, nové moderné nástroje, ktoré budú čoraz viacej využívané zo strany občanov pri príjmaní rozhodnutí, takisto aj v inštitúciách. Pokiaľ ide o druhý bod, takisto ja som presvedčená o tom, že sú tu určité nebezpečenstva, určité rizika. Preto je veľmi dôležité aby niektoré pilotné projekty, ako ten, ktorý už sme naštartovali na pôde Európskeho parlamentu, boli čo najskôr realizovateľné, aby sme mali určité skúsenosti, ktoré budeme zbierať, aby sme mohli následne posnúknuť eh, takýto typ nástroja našim občanom, aby sme mohli bilancovať, aké sú výhody a nevýhody, silné a slabé body takéhoto projektu alebo takéhoto nástroju, ktorý by sme mali k dispozícii, ktorý by bol čo najvýkonnejší za najkračší možný čas. Pokiaľ ide o manipuláciu, my sme to nevymysleli, ale sú tu uh, aj uh, uh rôzne režimy, ktoré využívali manipuláciu v rámci informácií už za staročia, takže myslím si, že to je nepopierateľné. Pokiaľ ide o posledné poznámky, ktoré boli spomenuté ohľadom vyučujúcich a škôl Určite sú tu veľmi kritické hlasy a ja už dva roky pracujem v rámci tohto výboru a vidím, že máme špecifické kompetencie v oblasti vzdelávania v jednotlivých členských štátoch. Avšak a už viackrát počas týchto zasadnutí sa snažím stále tvrdiť a opakovať, že vzdelávanie nespočíva len v skills, čiže v tých kompetenciách, ale aj v ďalších oblastiach. Prečo? Pretože je veľmi dôležité, aby sme študentom a novým prichádzajúcim generáciám poskytli eh, nové eh, možnosti, ako môžu rozvíjať svoje kritické myslenie a nové kultúrne nástroje, ktoré by im umožnili to, aby boli uvedomili a aby sa nenechali manipulovať. Sú to zásadné veci nielen pre školy, pre vyučujúcich, ale takisto aj pre študentov. Je preto potrebné, aby sa toto rozvíjalo, aby sa rozvíjali také programy ako Erasmus. Práve cez ne máme možnosť poskytnúť ľuďom to, aby rastli aj z toho kritického kultúrneho hľadiska nie len z hľadiska tých technických eh, skills, čiže kompetencií. Eh, chcem poďakovať ešte raz všetkým a čo najrýchlejšie sa budem snažiť preskúmať všetky vaše návrhy, všetky pozmeňujúce návrhy aj zo strany tieňových spravodajcov, ako aj kompromisné návrhy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem vám len pripomenúť, že konečná lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 7. júna o 15. hodine, čiže tým pádom uzatváram bod 5 na programe schôdze, bývalý bod 6 a teraz prechádzame k následujúcemu bodu investovanie do zamestnanosti a rastu maximalizácia príspevku európskych štruktúrálnych a investičných fondov, kde máme spravodajcu pána Huntisa. Je to jeho správa, ale ešte predtým, než mu odozdáme slovo, chcem vám pripomenúť, že lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 7. júna v útorok o 15. hodine a 13. júla budeme hlasovať o tejto správe. Nech sa páči, máte slovo. E, Ďakujem, pani predsednička. Koordinátorom a nášmu výboru by som chcel poďakovať za to, že mi zverili toto stanovisko. V tom rade všeobecná pripomienka, ktorá platí aj pre ostatné e, stanoviska Investovanie do zamestnanosti a rastu, to je veľmi dôležité. A potom druhá časť nadpisu e, maximalizácia príspevku Európskych štruktúrálnych a investičných e, fondov. Takže ako ich najlepšie zapojiť do nášho cieľa e, podpory zamestnanosti a rastu. Ehm, Nemali sme e, príliš veľa času na našu prácu, e, boli sme dosť obmedzení z časového hľadiska, ale myslím, že pre našu diskusiu je toto veľmi dôležitá téma. Je škoda, že túto tému musíme tak rýchlo uzavrieť. Nemyslím, že e, bolo možné pretaviť do tejto správy všetky myšlienky. Nemohli sme sa venovať dostatočne všetkým témam, preto sme sa obmedzili len na tie najdôležitejšie tie, s ktorými sa budeme musieť zaoberať aj v budúcnosti. Tak, aby náš e, výbor e, vypracoval dobrý e, text, ktorý sa pridá k tomu z výboru pre regionálny rozvoj. Pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu a odbornému vzdelávaniu, a politickú kohéziu, potrebujeme naozaj lepšiu konvergenciu. Potrebujeme politiku koherentnosti, kohézie. To je veľmi dôležité. Stretáva sa to s konkrétnymi hranicami a treba e, teda sa zaoberať aj e, fondom FC a teda tieto e, fondy zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri e, dosahovaní našich e, cieľov. Je to ten najdôležitejší nástroj pre dosahovanie súdržnosti a možno to je jediný zdroj financovania v tejto oblasti. Poznáte to sami veľmi dobre. Kvôli finančnej kríze a politike úspor a extrémnych e, e, extrémnemu šetreniu vlád. E, je tu naozaj nedostatok financí, financií a to vedie k obmedzeniam vo všetkých oblastiach. Finančné prostriedky z tohto fondu sú možno teda jedinými finančnými tokmi na financovanie určitých programov, ktoré podporujú rast či zamestnanosť, napríklad zamestnanosť mladých, Štruktúry, štruktúrne, štruktúralné investičné fondy sú, tak ako sa vyvinuli, sú jediné finančné zdroje, ktoré máme pre e, určité programy, e, aby sme vytvárali určité pracovné miesta, podporovali e, rast a realizovali politiku kohézie. A e, sú tu dve obmedzenia, ktoré by som rád spomenul. Čo môžeme očakávať? Už e, som túto tému e, spomenula, máme tu viacročný finančný rámec ktorý eh, je trošku užšie koncipovaný než ten predchádzajúci, to je prvé obmedzenie a po druhé možno nebol dobre zanalizovaný a eh, ani správne eh, uplatňovaný. Takže prostriedky, ktoré sa vyčlenili z štruktúrálnych a investičných fondov podliehajú makroekonomickým podmienkam, ktoré eh, boli prijaté, menej eh, prostriedkom, rôzne, rôzne kritériá, eh, preto by bolo možné ich získať. A už sa blížim ku koncu. Povedal som, že aká je situácia, ale politika a e, situácia jednoducho vedú k tomu, že sa e, často pri určitých programoch dostávame k hraniciam možného. A súhlasíme e, s nesúhlasím veľmi s ťažiskami, ktoré sa stanovili. V niektorých krajinách máme veľmi vysokú nezamestnanosť mládeže. Ako viete, my máme nezamestnosť mládeže na úrovni 40 takéto niečo tu nebolo doteraz a nič sa nezlepšuje napriek eh, sľubom a určitým eh, programom eh, v rámci kresnočného finančného mm, rámca, ale išlo naozaj veľmi málo prostriedkov. A to, čo sa v stanovisku spomína, je, že je potrebné sa ďalej snažiť, aj komisia sa má ďalej snažiť tento program e, upravovať. Vieme, že nemá dosť e, možnosti pre svoju realizáciu, je teda úplne neefektívny, e, napríklad pre boj proti nezamestnanosti mládeže a potom programy vzdelávania, Treba si podomiť, že e, zažívame e, spoločenské zmeny, e, napríklad aj krí, kríza e, migrácie. Aj takéto aspekty musíme zohľadňovať. Treba zohľadňovať potreby ľudí, ktorých musíme integrovať do európskej spoločnosti. A potom byrokratické e, prekážky. Máme tu viaceré európske programy E, tie by si však vyžadovali lepšiu koordináciu a synergie, ktoré by umožnili e, lepšiu účinnosť. Toľko z mojej strany zaujímajú ma e, vaše návrhy a prihlášky do diskusie a dúfam, že sa nám podarí pripraviť spoločne veľmi dobrý text. Ďakujem. Teraz môžete klásť otázky. Najprv odozdám slovo tieňovým spravodajcom a následne všetkým ďalším kolegom, ktorí by chceli eventuálne sa k tomu vyjadriť ako prvý kolega Luar. Thank you, Madam Chair. I'm sorry, there's a slight delay in translation. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem pánovi spravodajcovi eh, k tejto téme. Ja som tu spravodajcom aj spravodajcom eh, eh, na výbore pre regionálny rozvoj E KR sa e, snaží, je vlastne za e, túto tému, ale sme za to, aby sa lepšie využívali tieto fondy tak, aby mali naozaj v teréne ten želaný efekt. Ale oznámenie bolo zverejnené pred viac než 5 mesiacmi, takže zaostávame tu časovo a to je spojené s určitými ťažkosťami. Pokiaľ ide o návrhy spravodajcu, EKR súhlasí s ním, že je dôležité mať prístup k vzdelávaniu, školeniam a post, po, podporovať synergie. To je ten posledný bod, ktorý spomenul pán spravodajca, aby sme zvyšovali efektivitu e, týchto fondov. Avšak e, nemali by to byť také nekvalifikované e, e, e žiadosti ako napríklad v prípade fondu, e, ktorý bude proti nezamestnanosti mládeže, pretože zároveň tam aj spomínate, že je naozaj neefektívny pri dosahovaní svojich výsledkov. Takže e, mali by sme sa potom e, vyhnúť volaniu po neustálom, teda, teda po fungovaní tohto fondu, keď nám ešte chýba pozitívne hodnotenie jeho dopadov treba e, sa e, zaoberať účelom štruktúrnych investičných e, fondov, pokiaľ ide o migračnú krízu. Flexibilita by tu mala byť, ale aj by sa mali rešpektovať rozpočtové stropy stanovené členskými štátmi a tiež treba zohľadniť, že treba rozlišovať medzi utečencami a ekonomickými migrantami. Komisia povedala, že je pripravená E, zaoberať sa tým, ako fungujú tieto e, fondy na obdobie 2014-2020, pokiaľ členské štáty ju o to požiadajú. Je dôležité, aby sme nestranili z dohľadu e, túto dlhodobú povahu, teda podporovať dlhodobý ekonomický rast a územnú súdržnosť a napokon mnohí e, e, z kolegov v EKR e, vítajú aktívne, sa zasadzujú za zníženie rozpočtových stropov štruktúrnych investičných fondov z prichádzajúceho obdobia do tohto. A Nemali by inštitúcie stále žiadať o viac prostriedkov, mali by sa začať zaoberať tým, ako lepšie vynaložiť tie, firmy k dispozícii. E, tešiť sa teda na hľadanie lepšej vyváženosti s ostatnými tieňovými spravodajcami v určitých e, bodoch pri našej ďalšej práci. Ďakujem. Ďakujem. A hlasí sa niekto ďalší z tieňových spravodajcov? Ste tieňovým spravodajcom? So, in order of I will present uh, the, draft, uh, the draft opinion on behalf of Mr. Dragici chcem eh, predstaviť eh, v mene pána Dragičiho eh, jeho návrh, ktorý pán Dragič nie je prítomný. Takže chcem vám predstaviť príspevok pána Dragičiho Ako nám e, ukazuje e, e, výročná správa rastie z roku 2016, hospodárske, hospodársky rast a ostatné parametre sú ešte stále veľmi nesúrodé v EÚ. A teraz chcem spomenúť pár argumentov sú, sú tu e, nerovnováhy medzi členskými e, štátmi, dokonca sa v niektorých prípadoch ešte e, zväčšujú. Dlhodobá nezamestnanosť, e, obzvlášť nezamestnanosť mládeže, ostáva alarmujúco vysoká e, miera e, vzdelania, vzdelanosti je e, nedostatočná, potom máme tu krízu migrácie a hrozbu zvyšujúcej sa radikalizácie, čo e, predstavuje e, veľké hrozby pre naše spoločnosti a systémy vzdelávania. Preto musíme posilňovať e, solidaritu v Európe, a ekonomickú, sociálnu a územnú e, súdržnosť. Musíme dať do srdca e, stratégie EÚ v tejto oblasti, do budúcnosti a musíme mobilizovať všetky schopnosti, ktoré máme e, za účel dosahovania pozitívnych výsledkov v tejto oblasti. Ide tu o, takisto aj o investičný plán pre Európu. Európsky fond pre strategické investície od roku 2014. Tu máme zreformovaný rámec pre e, prístup e, k štruktúrálnym investičným fondom s jednodušenými e, postupmi. Viac sa orientujeme na výsledky a tematickú koncentráciu, avšak niektoré členské štáty majú ešte stále ťažkosti pri plnom využívaní príležitostí, ktoré poskytujú tieto fondy a pri využívaní podpory. Treba sa viac venovať eh, Európskom sociálnemu fondu, keďže ten je tým eh, eh, hlavným štruktúrnym fondom s priamou relevantnosťou na život občanov. Ehm, každý občan, či je muž, žena, nezamestnaný, vylúčený zo spoločnosti, Lepšie e, vzdelanie je jednou zo štyroch priorít Európskeho sociálneho fondu a mal, e, mal by sa využívať plný e, potenciál tohto fondu, aby sa vlastne podporil systém vzdelávania, školenia učiteľov. Treba tu zohľadniť aj e, monitoring v oblasti vzdelávania z roku 2015, e, kde sa hovorí, že inkluzívnosť, relevantnosť e, systém, európskych školských systémov sa musí posilniť. V tejto súvislosti treba zohľadniť uznesenia rady o podpore sociálnej Eh, inklúzie za pomoci eh, vzdelávania. To si vyžaduje eh, investície do školstva, do vzdelávania. Keďže toto podporuje vznik inkluzívnej spoločnosti, ale aj lepšie zapojenie občanov na trh práce. Spravda sa tiež hovorí, že sociálne e, rizika e, vyvstávajú aj z toho, že členské štáty dostatočne neinvestujú do e, školstva. Musíme posilniť naše posolstvo, že školstvo a vzdelávanie je veľmi dôležité pre dlhodobý rast a sociálnu inklúziu a treba podporiť členské štáty v tom, aby čo najlepšie využívali príležitosti, ktoré im poskytujú Európske štrukturálne investičné fondy v spojení s inými eh, fondami a programami ako Európsky fond pre strategické investície a program Erasmus+. Pán Draghi, či by chcel tiež eh, zdôrazniť, že eh, máme aj tematické priority pre budúce obdobie. A čoraz viac sa zohľadňuje multidimenziálna uh, E, úroveň a politiky sa a je e, potreba, aby sme zachádzali, aby sme naozaj realizovali e, víziu prepojenosti, podpory napríklad aj turizmu, čo môže posilniť aj sociálnu kohéziu, e, vzájomné e, poznávanie sa a e, ďalej integrovať kultúrny a kreatívny sektor. Na záver, pán Draghi, či súhlasí s pánom spravodajcom, že integrácia migrantov a žiadateľov o azyl do systémov školenia, vzdelávania aj na trh práce zo sebou prináša mnoho víziev, ktoré si vyžadujú dostatočnú finančnú podporu Okrem teda Európskeho štruktúrneho investičného fondu, Európskeho sociálneho fondu, členské štáty by mali plne využívať ostatné fondy a programy EÚ, obzvlášť fond pre e e, Európsky fond pre e najviac marginalizovaných, Európsky fond pre migráciu, Pán Čonty e, spomína veľmi dôležité body, ktoré e, sa môžu ďalej rozviť a e, Pán Dragič sa teší na ďalšiu spoluprácu s ním a s ostatnými tenevými spravodajcami. So now, Verheyen, ja, würde, uh... ja by som sa vyjadrila k dvom bodom. Um, wo wir sehr vorsichtig sein müssen, ist, dass man glaubt, durch mehr Geld einfach immer nur... Zdá sa, že sa dá dosiahnuť viac iba väčšími peniazmi, ale peniaze musia byť správne prerozdelené, prerozdelené preto musíme dbať dôraz predovšetkým na to, ako sa tieto finančné prostriedky zacielujú na kvalitu projektov, ktoré sa v minulosti podporovali. Auch nachhaltig tragfähige Projekte, gerade wenn či skutočne ide o zlodobého hľadiska fungujúce projekty, pokiaľ ide o vytváranie pracovných príležitostí, respektíve kde sa musia ešte urobiť in obsahové vnútorné zmeny. sondern äh, wie, wie kann ich qualitativ die Programme auf bessere Füße stellen. Das heißt, auch vor allem äh, sind diese Programme erreichbar. Tieto programy sú realizovateľné, predovšetkým pokiaľ ide o malé a stredné podniky. To je otázka, že či tomu tak je ako tieto projekty a programy boli implementované boli skutočne implementované v tých krajinách, kde sú problémy alebo chýbajú projekty. Môžeme vyčleniť predsa finančné prostriedky, ale ak to nepomáha, tak to je, tak to je zbytočné. Práve preto by sme mali veľmi pozorne postupovať s našimi stanoviskami a dbať o to, že kde ten kultúrny a kreatívny priestor môže byť takou dynamikou a do akej miery vlastne táto oblasť, za ktorú sme zodpovední, môže byť viac zdôraznená a priniesť nejaké konkrétne impulzy, pokiaľ ide o vytváranie pracovných príležitostí, podporu mladých ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Takže pokiaľ ide o vzdelávanie, tak to súvisí aj s konkrétnymi investíciami a ich vzájomným prepojením. Ak tieto programy nie sú navzájom zosúladené, tak to nemôže mať očakávaný výsledok. Mali by sme sa sústrediť na toto. Pokiaľ ide o implementáciu finančných prostriedkov, nemali sme stále iba žiadať viac a viac peňazí bez toho, že by sme sa pozerali na to, či tie peniaze dobre využívame. Thank you very much, uh, Mr. Zdrojevský, and then Helga Trupel. Helga Trupel nakoniec, ešte pán kolega, nech sa páči. Takže začníme s konkrétnym problémom. To stanovisko ako také je veľmi dôležité. Hovoríme tu o dôležitých záležitostiach, ale máme tu problém, pokiaľ ide o zdôvodnenie tohto stanoviska, pretože tu boli viaceré kategórie premiešané, viaceré programy. My si musíme uvedomiť, že Európsky štruktúrny fond a kohezná politika a rozvoj regiónov, to všetko podlieha viacerým nástrojom, viacerým zdrojom. Povedala sa tu konkrétna veta, že kohezná politika ako jediný zdroj štartovania takýchto projektov. V podstate takáto výpoveď nie je správna. Že koperty národové. Kľúčovú úlohu zohrávajú vlády, Finančné prostriedky máme k dispozícii v členských štátoch a vlády chcú tieto finančné prostriedky e, využiť na plnenie určitých úloh. Európska komisia sa, sa tieto finančné prostriedky e, zoradí v určitých balíčkoch, ale to, čo sa deje v rámci týchto balíčkov, to závisí od členských štátov. Ako teda vyzerajú tie jednotlivé situácie? Európska komisia nemusí vždy povedať, áno alebo dať zelenú voči niektorým očakávaniam členských štátov, ale nemôže to byť ani tak, že v rámci týchto národných balíčkov finančných prostriedkov bude niečo, čo vláda nechce. A druhá situácia, keď hovoríme o koheznej politike, musíme vlastne hovoriť o tom, že vychádzame z krízy. Teraz tu máme krízu, máme tu veľmi špecifickú situáciu, Máme členské štáty, máme dokonca vlády členských štátov, ktoré celé roky vôbec nehlásili žiadne projekty, ktoré v podstate mali riešiť tieto problémy, o ktorých hovoríme v našich stanoviskách. Takže ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby boli správne naformulované očakávania, aby to potom malo spoločného menovateľa. To je veľmi dôležité. A potom ešte ďalší prvok. Momentálne je to tak, že kultúra a vzdelávanie, program Horizont 2020, to všetko vlastne ide do Junckerovho programu, ak to môžeme takto zosumarizovať, to znamená, že vlastne aj kultúrne a vzdelávacie záujmy členských štátov musia byť spolu zohľadnené. Všetko to musí sledovať konkrétne ciele. Chceme vytvoriť viac pracovných príležitostí, nie? ale nemáme žiadne hodnotenie, pokiaľ ide o pokiaľ ide o tie, takú účinnosť týchto programov, to povedala vlastne už Sabína, ale nevieme, ako vlastne tieto prostriedky sa vlastne prejavia na pracovnom trhu. Povedzme to takto. V poslednej perspektíve sme vlastne mali 10 miliard na viaceré oblasti v oblasti kultúry. A v niektorých oblastiach je tomu tak, že tých 10 miliard eur, z toho možno našlo 10 tisíc osôb prácu. Ale možno to zasa niekde v niektorých oblastiach bolo iba 5 až 10 osôb, ktoré našli prácu. Takže každú investíciu si musíme takto po- konkrétne pozrieť, preskúmať. Ide tu o investície, ktoré vlastne sa týkajú viac než 50 miliónov eur. A vždy tu ide o to, aby sme určitú konkrétnu skupinu ľudí mali za cieľ, v rámci ktorej chceme realizovať naše projekty. A ešte niečo na záver. Nie v našom výbore, ale niekde inde sa momentálne hovorí o TTIP a Európa sa otvára Spojeným štátom americkým a naopak a to znamená, že niektoré branže v rámci priemyslu z toho budú mať profit a zisk a sa iné nie. Także tym porozumieniem. Już dziś warto w opiniach zawierać wskazania, aby obszar... To všetko bude mať dopad aj na kultúru, takže myslím si, že už dnes by sme sa mali pozrieť na to, ako vlastne ochrana vzdelávania bude vyzerať Takže máme tu skutočne viaceré citlivé oblasti a ide o veľmi citlivé oblasti. Nemôže jednoducho to byť tak, že to, čo prichádza zo Spojených štátov amerických, bude nejakou hrozbou alebo hrozbou pre pracovné príležitosti, pre všetkým pokiaľ ide o oblasť umelcov. My chceme túto rozmanitosť, my chceme túto kultúrnu obohatenosť, ale práve tento fond bude zdrojom určitej ochrany pre nás. To znamená, že nechceme mať určitú matricu, ktorá by nebola vhodná pre Európsku úniu. To som chcel spomenúť. A ešte jedna vec. Snažíme sa tieto jednotlivé kategórie do istej miery zaradiť. Autor stanoviska spomenul viaceré kategórie, Avšak situácia sa má tak, že vo viacerých krajinách je situácia taká, že vlády financujú alebo financujú také projekty, kde vlastne tieto finančné prostriedky sa vyplácajú na regionálnej úrovni. Ale je zriedkavé, že sú také projekty, ktoré vlastne sa reagujú v rámci eh, napríklad vyšších územných celkov. A preto je dôležité uvedomiť si, že tie najefektívnejšie vyplácania finančných prostriedkov sa dejú práve tam, kde máme vysokú mieru kvality. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Trp. Ďakujem pekne. V stručnosti k TTIPu. To, čo v parlamente alebo výbore e, sme sa dohodli ohľadne podmienok, pokiaľ ide o výnimku pre kultúrne audiovizuálne médiá, ak sa toho bude komisia držať, tak vlastne toto nebezpečenstvo nebude, ktoré ste tu práve spomenuli. To je rozhodujúci bod a my musíme robiť všetko preto, aby komisia rokovala tak, ako sme jej to jednoducho nakázali. A aby sme teda vlastne hodnotili to riziko, to je rozhodujúce pre nás, pretože momentálne treba povedať, že sme poukázali na to, čo chceme a čo od toho očakávame. A teraz ešte k tomuto návrhu. Ja si myslím, že je dôležité zdôrazniť, aby štruktúrálne a investičné fondy, aj pokiaľ ide o vzdelávacie zariadenia, boli lepšie prezentované. Máme tu situáciu, že máme tu viaceré podporné programy, viacerých adresátov, ale títo adresáti nemajú dostatočnú mieru výmeny názorov. A toto musíme zohľadniť, musíme to sa pozrieť v rámci toho, čo je napísané v bode číslo 5, že pokiaľ ide o tú štruktúru v rámci týchto programov, tá nefunguje tak dobre, ako by sme to očakávali, takže treba sa tomu venovať, aby jednoducho tí, ktorí predkladajú návrhy, aj tí, ktorí im radia, to znamená národné agentúry, agentúry musia vedieť už dopredu, že aké sú tu ešte ďalšie podporné programy, aby sme vlastne od samého začiatku, už samotného začiatku mali určitý efekt synergii. Ďakujem pekne. Teraz e, odovzdávam e, slovovi pánovi Vitonovi Gerovi v mene komisie. Um, thank you very much. I don't have uh, much to add. Ďakujem pekne. Nemám, čo by som dodal. Všetko bolo veľmi zaujímavé pre nás. Ale nadviažem na posledný bod. Chceme podporiť tú koordináciu, pokiaľ ide o koordinačné fondy, aby tie obdobia navzájom na seba nadvezovali. Je dôležité pozrieť sa aj na to vlastníctvo miestnych a regionálnych úradov, pokiaľ ide o upriamovanie finančných prostriedkov pre kultúrne aktivity. Takisto chcem zdôrazniť, že iniciatíva pre zamestnanosť mladých je dôležitá, hoci podmienky v Európe ešte stále nie sú e, jednoduché, pokiaľ ide vytváranie pracovných príležitostí, ale táto iniciatíva je skutočne tu na to, aby pomohla viacerým ľuďom, aby sa dostali k práci, aby našli teda svoju prvú prácu. To sa týka aj kultúrnych aktivít a viaceré z týchto aktivít a fondov a využívania týchto finančných prostriedkov to súvisí od volie politik členských štátov, kde vlastne kultúra je dôležitým prvkom. Ďakujem pekne. Teraz odozdávam slovo ešte raz pánovi Chuntisovi ako spravodajcovi. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, kolegyňam, ktorí sa prihlásili o slovo. Výborne ste boli pripravení a to mi skutočne lichotí, pretože môj text je základom pre diskusiu a vlastne v písomnej podobe môžeme sa pohnúť ešte ďalej. Môžete predkladať pozmeňujúce návrhy, aby sme mali ešte solidnejší text. Viaceré témy, ktoré ste tu spomenuli, sú principiálne máme dve dilemy. To znamená viac peňazí, pretože sú tu obmedzenia a potom ešte lepšie využívanie finančných prostriedkov a myslím si, že tá odpoveď je, aby sme obe strany mince zlepšili, ale keď hovoríme o určitej hranici, tak nemôžeme hovoriť o lepšom využívaní finančných prostriedkov, pretože tie možnosti sú obmedzené, ale my to vyriešime a uvidíme, ako sa pohneme ďalej v tejto oblasti. A ďalšia dilema, ktorú tu máme, ako môžeme efektívnosť programov hodnotiť, ako môžeme tieto výsledky evaluovať, napríklad keď sa tu hovorí, že by sme mali mať viac vzdelávania a kultúry, že treba vytvárať pracovné príležitosti. A takisto to hovorila aj otázky kvality, to znamená nové pracovné príležitosti na plný úvezok, takisto tie prekerné podmienky, kde vlastne zase v týchto, keď hovoríme o počtoch, vlastne nemáme dosiahnuté toľko, koľko by sme boli chceli, pretože vlastne tie štatistické údaje poukazujú na to, že tá nezamestnanosť mladých je stále vysoká. Už sme vlastne na viacerých zasadnutiach nášho výboru povedali, že pokiaľ ide o správu, ktorá by mala toto pokryť, e, takúto správu treba pripraviť a και ότι έχουν εξαιρεθεί οπτικοακουστικά και άλλα μέσα. Takže pokiaľ ide o prepájania medzi členskými štátmi, pokiaľ ide audiovizuálny obsah, tak máme tu určitý problém momentálne, že to, čo vlastne sa tu prerokovalo v tejto oblasti, boli to viaceré návrhy, vytvorili sa určité prepojenia, ale pokiaľ ide o tie negatívne dopady na európsku kultúru, ktoré sa tu spomínali, to môžeme možno do toho stanoviska zapracovať, aby sme videli, že čo sa vlastne v tejto oblasti podniká a musíme dať celkom jasne najavo, že čo sa vlastne deje na kultúrnej úrovni a ohľadne týchto medzištátnych dohôd, ktoré sa príjmajú. A počkáme si potom ešte na písomné návrhy. Tešíme sa na spoluprácu, ide o zaujímavú tému a ja dúfam, že budeme mať dobré stanovisko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za túto vynikajúcu diskusiu. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 7. júna. Tým uzatváram bod 6 na programe schôdze. Prejdeme k poslednému bodu na programe schôdze Ide o aproximáciu zákonov iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. Našou spravodajkyňou je Petra Kamerevert, je spravodajkyňou za výbor kult. Chcem jej odovzdať slovo, ale predtým, že jej odovzdám slovo, chcel by som pritiahnuť vašu pozornosť k tomu faktu, že táto správa je úzko spojená s eh, veľmi dôležitou smernicou, ktorá bola predložená zo strany komisie minulý týždeň. Ide o smernicu o audiovizuálnych eh, službách. Je tu úzke prepojenie týchto dvoch záležitostí, pretože aj táto eh, správa je veľmi strategického významu, preto ho chceme schváliť čím skôr a preto aj lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 1. júna, čiže stredu tohto týždňa na obed o 12. hodine. Viacerí kolegovia sa vyjadrili, že nesúhlasia s týmto krátkým termínom, s touto krátkou lhotou na predkladanie pozmejúcich návrhov. Chcem vás požiadať, keď sa budete vyjadrovať, aby ste sa mi vyjadrili, prečo táto krátka lhota vám nevyhovuje. Nech sa páči, pani Kameverber. Ďakujem pekne. K lehotám ešte niečo poviem nakoniec. Teraz by som sa chcela sústrediť trošku na uh, obsah uh, tohto aktu prístupnosti, e, uh, čo má vlastne zjednotiť prístup v EÚ, pokiaľ ide o ten návrh vyvinutý na úrovni Spojených národov. V mojom stanovisku spomínam aj audiovizuálne mediálne služby, aj e-books, ktoré som vyňala a e, prispôsobila som e, systematiku návrhu. Navrhujem, aby sme e, to vytvorili kultúrnu mediálnu výnimku, nariadenia, ktoré sa sústreďujú iba na čítacie prístupy, tie by tých sa zmeny netýkajú v mojom návrhu. Som toho názoru, že treba naozaj rozlišovať medzi obsahom a možnosťou tento obsah e, čítať alebo e, treba prístupný a preto návrhy e, komisie, pokiaľ ide o príjímacie prístroje, nejako neriešim, nemením. Návrhy sú predostrené zo systematických dôvodov a v eh, hlbokom presvedčení, že napokon potrebujeme efektívnejšie a flexibilnejšie riešenia v smernici pre audiovizuálne mediálne služby by eh, sme mali eh, prijať na jednom mieste eh, konečné závery, teda v oblasti AFAT, A preto je toto dobrá príležitosť žiada teraz o silnejšie posolstvo a reguláciu aj v oblasti bezbariérovosti pre audiovizuálne mediálne služby a otázka, ako najlepšie e, informačnú a mediálnu slobodu požadovať kulturálnu rozmanitosť, mediálnu rozmanitosť, ako byť koherentný aj s otázkami bezbarierovosti, to naozaj je e, téma, ktorú môžeme veľmi dobre e, regulovať. Čo, doteraz je článok 7 E, vyzýval členské štáty, aby poskytovateľ mediálnych služieb e, e, primali k tomu, aby otvorili sa viac osobitným potrebám mm, užívateľov. Teraz sa tu spomínajú už konkrétne benchmarky, monitorovanie na európskej úrovni z môjho pohľadu e, je e, prístup e, v smernici veľmi represívny a obmedzený a musíme naozaj zohľadňovať nejaké uzatvorené úpravy nie eh, v oblasti smernice, ale v osobitej eh, úprave zaobracuje sa eh, mediálnymi otázkami. EÚ ako právny subjekt nepodpísal dohovor o právach postihnutých, dohovor o kultúrnej rozmanitosti a našou úlohou tu vo výbore je, aby sme oboje dali do vzájomnej roz, rovnováhy, bezbariérovosť e, i elektronických kníh e, môže byť zrealizovaná dokonca tak e, ďaleko, že by nebolo potrebné tu mať zasahovanie zo strany EÚ. Takže na európskej úrovni by sme to mali umožniť subsidiaritu. Ehm, mám pochybnosti, či ehm, regulácia môže fungovať efektívne pre služby, pretože ehm, sú, sa tu umožňujú rôzne ospravedlnenia pre firmy. Je možné takýmto ospravedlním sa vykúpiť zo všetkých možných povinností bez toho, aby sa v smernici spomínalo, aké možné dôsledky to môže mať, či sú sankcie pre niekoho, kto nesplňa podmienky, alebo kto vlastne kontroluje, či naozaj je tu takáto nemožnosť e, e, konania, ako ju spomína daná e, firma, kto to bude hodnotiť, kto bude mať dohľad v tejto oblasti, to je úplne nejasné. A potom e, snahy o štandardizáciu pre koncové e, zariadenia. Tu e, ide o materializovanú hardware, takže určité kroky tu pôsobia veľmi logicky práve pre audiovizuálne mediálne služby a elektronické knihy niektoré návrhy vedú k tomu, že tieto nebudú v dostatočnej miere v Európskej únii produkované, pretože ak produkujem film a zároveň na vnútroštátnej európskej úrovni ho chcem predávať, alebo smiem predávať, by som v tomto prípade dokonca mala povedať, zároveň tu E, treba zabezpečiť aj e, titulky a audio e, popis. Toto smernica predpisuje. Takže v takomto prípade si viem živo predstaviť, že audiovizuálnu produkciu to v tomto prípade tak zraží, že v budúcnosti práve v takom rozmere, ako by sme si to želali, nebude produkovaná vždy, keď nad nimi bude vysieť ten damoklov meč, že ak to neurobia, produkcia nebude e, e, sa môcť uvádzať na trh ani na národnej úrovni, ani na e, celej európskej. Tu samozrejme takéto predpisy vedú, majú vlastne negatívny dopad. A cesta, ktorá sa tu volí, je podľa mňa tá nesprávna a mali by sme si spolu uvažovať nad tým, ako tento problém lepšie vyriešiť než pomocou tohto všeobecného prístupu. A na záver ešte pár viet k e, lehote napríklad nepozmeňovacích návrhov. Samozrejme niektorí sa stiažovali, že je e, tu málo času, neušlo mi to, ale nie je to preto, kolegyne, kolegovia, že by som vás e, tým chcela nejako obzvlášť nahnevať, ale ako výbor pre kultúru by sme mali pomerne e, čo najskôr prísť s našou pozíciou, ktorá je špecifická v tomto prípade, aby sme mohli ovplyvniť diskusiu v Európskom parlamente a vyslať silný signál nášho výboru. Ale ak si to tak e, veľa z vás želá, aby sme tu mali trošku viac času, smernica je k dispozícii už dosť dlho, ale ak si želáte mať viac času, ehm, ehm, môžem eh, súhlasiť aj so 7. júnom, ak to má veci pomôcť. Mojím prístupom bolo, povedala som, že toho vyčerknem tak veľa, a potom to môže byť buď, eh, môžete to potom byť buď čierne alebo biele, lebo to necháte vnútri, alebo vyčarknete, takže mm, E, preto som sa rozhodla, e, že by v poriadku mala byť aj krátka lehota, ale ak si želáte dlhšiu lehotu, ak je toto prikrátka, tak navrhujem 7. júna 12.00, ak s tým budete súhlasiť mohli by sme e, zrealizovať toto, aby všetci mali dosť času pouvažovať nad pozmeňovacími návrhmi. Ďakujem. A. Ďakujem pekne. Najprv by som odostala slovo tieňovým spravodajcom a potom všetkým ďalším poslancom, ktorí by sa chceli k tomu vyjadriť. Pán Fisas. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja si myslím, že tá prezentácia smernice a na zlepšenie prístupu k službám ako aj produktom je veľmi dôležitá, pretože je to spôsob, ako 80 miliónom európskych občanov zabezpečiť, ktorí majú teda určité fyzické alebo iné znevýhodnenie, že sa o nich e, staráme. E, a že je to spôsob, e, ako ukážeme, že chceme zabezpečiť spravodlivú Európu pre všetkých európskych občanov. Táto smernica by mala poslúžiť na uľahčenie inklúzie občanov z určitým znevýhodnením a takisto aj k zlepšeniu ich prístupu na pracovný trh cez produkty a služby, ktoré sú e, digitálne. Mali by sme pracovať na inkluzívnej spoločnosti a využiť nové technológie, ktoré máme k dispozícii, aby sme eliminovali akýkoľvek typ bariéry. A týmito novými technologickými nástrojmi môžeme uľahčiť a zlepšiť prístup k takýmto občanom a preto je potrebné to využiť zabezpečenie nových audiovizuálnych nástrojov do tejto smernice sú možno rozumným riešením z technologického hľadiska, ale myslím si, že je potrebné to aj politicky zdôvodniť. Z týchto všetkých dôvodov naša skupina sa domnieva, že táto smernica je veľmi dôležitá, ale potrebovali sme viacej času na to, aby sme pracovali na výboru pre kultúru, na tejto otázke Petra Kavamert by mala schváliť a presadiť oveľa dlhší um, časových výhľad, pretože dostali sme k dispozícii tento návrh iba vo štvrtok a v stredu už tohto týždňa by sme mali uzavrieť túto otázku, predložiť všetky pozmejúce návrhy. Takže fyzicky naozaj na to nebol čas, aby sme prijali akékoľvek rozhodnutie alebo predložili pozmejúci návrh. A preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby táto reforma bola realizovateľná, avšak preto potrebujeme taký takú dlhšiu, lahotnú. Mali by sme si stanoviť nový deadline, aby to bolo realistickejšie, efektívnejšie, aby sme mohli spoločne viacej pracovať na tejto otázke. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Luel. Thank you. Uh, Madam Chairman, uh, the, the ECR has... Ďakujem. EKR a tu má uh, silné názory, pokiaľ ide o túto tému. Berieme ju veľmi vážne, pracujeme na ratifikácii Marrakešskej uh, dohody. Je to pre nás ako skupinu prioritov, ale však sme realistickí. Toto by nemalo uzavrieť dvere pre obzvlášť malé a stredné podniky, aby neboli príliš obmedzené Treba tu teraz zabezpečiť dobrú vyváženosť na vnútornom trhu, zvýšenie eh, eh, potenciálne zvýšenie na vnútornom trhu, to je niečo, čo sa nám eh, vždy páčilo, cez hranitné poskytovanie. To je tiež niečo, čím sa chceme zaoberať. Pán Zambocký je tenový spravodajcom v tejto oblasti, ale takisto aj v prípade UNCPD, čo sme tiež podporovali Treba tu teda zabezpečiť e, súlad s dohovorom OSN o právach ľudí s e, postihnutím. E, vedúcim výborom je IMCO. My dôverujeme, že, budú, že majú teda tie kompetencie pre vnútorný trh a že sa im podarí zabezpečiť vnútornú vyváženo, zabezpečiť prístup pre všetkých, ale nie spôsobiť nadmernú záťaž pre malé a stredné podniky. Treba ich e, e, samozrejme podporiť v tom, aby zabezpečili e, súlad, ale treba mať na pamäti aj potrebnú vyváženosť, aby malé stredné podniky neboli príliš zaťažené. Trh by mal poskytovať produkty, ktoré sú prístupné pre všetkých Eh, na našom eh, výbore diskutujeme o mediálnych eh, službách, ktoré by mali byť začlenené do návrhu. Už sú tam ustanovenia o prístupnosti v existujúcej smernici, takže nepotrebujeme tu zabezpečovať nejakú veľkú jasnosť mali by sme sa e, sústrediť na to, ako sa vyvíja tento potenciálny konflikt a mať tam e, vplyv. E, novonavrhnutá lehota by nám podľa mňa zabezpečila lepšie tú snahu o dosiahnutie tej potrebnej vyváženosti. A ďakujeme za tento návrh. And now, Mrs. Ďakujem teraz pani Trupel. Chcem tiež e, spomenúť e, tú vyváženosť medzi záujmy e, postihnutých, dohovorom o postihnutých a našim záujmom o zachovanie kultúrnej rozmanitosti. Nemali by sme prijať žiadnu úpravu, ktorá by bola proti tomu. V politickej komunikácii to nie je jednoduché, to je nám, myslím, všetkým dosť jasné a preto je dôležité, že komisia urobila svoj návrh E, pristúpila k úplnému e, vyňatiu e, a ak by sme teda chceli ísť inou cestou, dostali by sme sa do rozporu s ňou. Myslím si, že sú ale dobré argumenty pre postup v tejto oblasti. Zdieľam aj také hodnotenie, že je potrebné, aby viac obsahov e, bolo mm, spracovaných e, aj pre ľudí s postihnutím, aby väčší počet z nich e, malo prístup, ale nemalo by sa to diať za cenu toho, že napokon to bude mať stratu rozmanitosti, lebo to nebude financovateľné. To je to dôležité. Ťažko je to komunikovateľné, samozrejme, ale je to naozaj aj záujem kultúrnej rozmanitosti a to je tiež v záujme užívateľov. Preto v princípe som tvojho názoru, Petra, že by sme mali takto postupovať a 7. jún je určite lepší než tá kratšia lehota. And Mrs. Adenolfi. Ďakujem teraz pani Adenolfi. Grazie. Ďakujem pekne, ďakujem kolegyni Petre, Kame Revert za to, že akceptovala, aby sme trošku predlžili konečnú hotu na predkladanie pozmejúcich návrhmi. Téma prístupu je veľmi dôležitá pre všetkých občanov, hlavne pre občanov, ktorí už majú uh, horšie podmienky, hlavne osobné prístupu k pracovnému trhu. Nie je to, veľmi, nie je to vôbec jednoduché uh, z tohto hľadiska zabezpečiť uh, určitú rovnovahu. Je tu toľko pozitívnych bodov určite v tejto správe, ale som presvedčená, že niektoré body, ako napríklad e, e otázka prístupu k službám, to by sme mohli ešte troška vylepšiť. Som však v každom prípade spokojná tak ako aj kolega spomínal otázku Marrakeša. Myslím, že toto je tiež veľmi dôležitá otázka, ktorá rezonuje aj v občanoch daného územia. Pokiaľ ide naopak o elimináciu prekážok, bariér, potrebovali by sme zabezpečiť väčšiu integráciu práve združení takýchto znevýhodnených osôb, pretože táto účasť, táto integrácia doteraz bola veľmi marginálna v tých e, predchádzajúcich legislatívnych návrhoch. Pokiaľ ide o súlad e, e, týchto služieb s nárokmi výrobcov. Myslím si, že toto ešte by bolo potrebné rozpracovať. Tiež si myslím, že téma aplikovania smernice je e, tiež veľmi dôležitá a v každom prípade som spokojná, že bude tu možnosť ešte prehlbiť oveľa viac tento týždeň aj jednotlivé pozmejúce návrhy, pretože teraz tu nemáme ešte stanovený ani časový harmonogram, pokiaľ ide o zabezpečenie tých základných podmienok pre túto smernicu. V každom prípade budeme mať e, takýmto spôsobom možnosť predložiť naše návrhy veľmi rýchlo, ešte predtým, ako tak urobia ďalšie výbory našej kolegyni. Na druhej strane budeme mať e, oveľa viacej času, na tom by sme pracovali, na legislatívnom návrhu, na pôde výboru pre kultúru, aby sme ukázali, aký je náš e, návrh, naše stanovisko a aby sme to mohli urobiť čo najefektívnejšie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Ferhojer. Ďakujem pekne ako teňová spravodajkyňa gestorského výboru IMKO Považujem túto diskusiu za veľmi zaujímavú a myslím, že viaceré z tých bodov dopracujem do nášho výboru. Rovnako ako pani Kamer Evert myslím, že to má význam a vlastne už pokiaľ ide o smernicu o prístupe webu, sme na to poukázali, kde sa hovorilo o audiovizuálnych obsahoch verejnoprávnych vysielatní, Už vtedy som bojovala za to, aby to nebolo zapracované, hoci parlament to prijal v poslednom legislatívnom období, pretože vlastne prepracovanie tejto smernice je v podstate v tom istom čase a chceme spoločný prístup v tejto oblasti, aby sme mali špecifický postup pre tento sektor. Nemyslím si, že by sme mali jednoducho mať uh, ten sektor aby sme vlastne jeden sektor regulovali z viacerých uhlov pohľadu medzi jednotlivými hráčmi. Ja si myslím, že toto vzhľadom na tú konvergentnú mediálny priestor, ktorý tu máme, to by viedlo ešte k väčšiemu chaosu a preto podporujem v plnom, plnej miere to, čo predkladateľka predložila. To znamená, vymaníme sa z tejto smernice, ale my si stanovíme konkrétne prispôsobené postupy, pokiaľ ide o tie jednotlivé dohovory, o ktorých sme hovorili a tu v našom výbore to potom zosúladíme. Tie technické podmienky sa musia, môžu držať toho, čo vlastne vzíde z tých dvoch smerníc. To hovorím teraz smerom ku komisii. Môžeme tu teda v tejto oblasti urobiť konkrétne odvolávky na túto smernicu, predovšetkým pokiaľ ide o technickú záležitosť a takisto aj tie štandardy, ktoré sú v týchto smernicách ukotvené, ale do akej miery, tak to by sme vlastne mali potom stanoviť tej predmetnej smernice. Pokiaľ ide elektronické knihy, myslím si, že je veľmi dôležité, aby z nástroje, ale aj platformy, kde sa predávajú elektronické knihy, aby tieto mali zosúladenie s tými podmienkami, ktoré sa týkajú disponibility internetu a elektronické knihy musia, robiť v tak, musia sa robiť v takých formátoch, aby tieto potom boli čitateľné. Teda tie požiadavky musia byť na určite rozumnej úrovni a môžeme sa zamyslieť aj nad tým, že do akej miery môžeme vyňať z toho vlastne tie elektronické knihy, alebo to zredukujeme tak, aby sme povedali, že nie elektronická kniha musí byť disponibilná, ale tie platformy, ktoré predávajú takéto elektronické knihy, vlastne elektronické knihy by mali byť k dispozícii cez tie čítacie zariadenia. To je vlastne, čo povedala aj predkladateľka Petra. To sa týka rovnako aj knižníc alebo regionálnych knižníc alebo dedinských knižníc, obecných knižníc tam takisto musí byť e, splnená tá požiadavka prístupnosti. To znamená, tak tu tá prahová hodnota musí byť trochu nižšia. Čo by sme možno ešte ako také pozadie mali ovládať, je, že paralelne k týmto hodnoteniam kritérií, pokiaľ ide o prístupnosť v rámci jednotného vnútorného trhu, Musíme vychádzať z tých čísel, ktoré tu máme vlastne k dispozícii. Tieto sú k dispozícii z roku 2011-2012, sú 4 roky staré a musíme si uvedomiť, že v roku 2008 sme tu mali dohodu ministrov, predovšetkým pokiaľ ide o otázku prístupnosti, ale v posledných rokoch, predovšetkým v posledných 3-4 rokoch, na základe tých technických výdobytkov a na základe toho, čo ponúka internet a digitalizácia, tak tu máme viaceré veci, ktoré sa pohli dopredu a preto kritizujem trochu vlastne aj to hodnotenie dopadu, pretože nezohľadnilo aktuálnu situáciu, v ktorej sa momentálne nachádzame, ale sa to venuje obdobiu, kde sa toho toľko neudialo. My musíme a nie je to populárne, keď sa to takto musí zvažovať. a Trupil a Petra na to poukázali, ale myslím, že sa musíme zamyslieť nad tým, že ktoré požiadavky vlastne posunieme na malé a stredne veľké inštitúcie, pokiaľ ide o tých kreatorov mediálnych, audiovizuálnych obsahov, aké tam dáme požiadavky a čo s tým chceme dosiahnuť. Myslím si, že dlho sme v rámci E, prístupnosti stránok verejných, verejných vysielačov. Tam sme hovorili o možnom zaťažení týmito kritériami, že do akej miery vlastne môžeme zabezpečiť prístup pre postihnuté osoby. Môžem sa vrátiť k tomu, čo tu už bolo povedané. Nepomôžeme veci, ak vlastne nakoniec budeme mať nadmerné regulácie a povedie to potom k tomu, že vlastne budeme mať vlastne menej rozmanitosti, menej obsahu aj pre postihnutých, iba preto, že vlastne všetko to, čo je na trhu, musí byť rovnako musíme teda rovnako k tomu pristupovať. Ak neurobíme pokrok v tejto oblasti, tak neposlúžime nikomu. Ďakujem pekne za komisiu. Chcel by sa niekto vyjadriť? Ak nie, tak e, opätovne odozdávam slovo pani spravodajkyni. Ďakujem pekne za napínavú diskusiu. Dve veci. Ako výbor pre kultúru sa obmedzujeme na to, čo spadá do nášho pola pôsobnosti, a to sú elektronické knihy audiovizuálne služby. Myslím, že by sme nepomohli veci, ak by sme imku pokiaľ ide o ďalšie otázky, ktoré máme v tomto navrhovanom zákone, že by sme sa tu snažili vlastne sa vmiešavať do ich pola pôsobnosti. Tým by sme vlastne prišli o tie naše špecifiká, A chcem to povedať celkom na rovinu, samozrejme chceme väčší, pri, väčšiu mieru prístupu k audiovizuálnym službám a k elektronickým knihám, aj pokiaľ ide o postihnutých ľudí, ktorí buď nevidia alebo nepočujú. Samozrejme, to nie je predmetom otázky, ale musíme nájsť určitú vyrovnanosť a je to ťažko aj komunikovateľné. To si všetci uvedomujeme, vystavujeme sa tu nebezpečiu, že tu môže byť e, výčitka prednesená, že nerobíme v našom výbore pre postihnutých nič. Práve naopak, Sabina na to poukázala veľmi presne. Ide tu o tú rozmanitosť, ktorú chceme mať. Takisto aj pokiaľ ide o prístup, ktorý chceme zvyšiť. Samozrejme, tá smernica je tou smernicou, ktorá je tá správna, kde sa to môže vyriešiť a kde vlastne budeme mať aj tých konkrétnych partnerov. Verpflichtungen und darüber hinausgehenden Absprachen dann auch äh, dafür Sorge tragen können, dass es mehr Zugänglichkeit zu audiovisuellen Medien. Takýmto spôsobom zaznamenáme väčší prístup k tým audiovizuálnym médiám a takýto špecifický prístup k médiám je tým správnym a preto apelujem na to, aby sme postupovali takto a my všetci sa musíme zaviazať k tomu, aby to potom v tejto smernici bolo E, vyzbrojené patričnými návrhmi. Ja viem, že ten návrh vlastne aj na rade bude mať veľký odpor, nielen pokiaľ ide o audiovizuálnu oblasť, ale aj vo všeobecnosti, že takto reštriktívne postupujeme, pokiaľ ide o malé a stredné podniky. A ja si myslím, že sme možno vlastne vypracovali takéto úpravy možno ešte rýchlejšie, ak by sme mali teraz čakať na to, že to prejde v takejto podobe cez radu. Mám určité pochybnosti ohľadne toho, že či to všetko pôjde takýmto spôsobom a pochybujem, že by to na rade takto prišlo. Myslím, že pokiaľ ide o našu smernicu, tam pôjdeme rýchlejším spôsobom dopredu, ako ak by sme postupovali tak, ako nám to odporúča komisia. Ja, a to je iba prvý výhľad na to, čo nás vlastne pri tomto stanovisku očakáva. Ja som už viaceré stanoviska aj od predstaviteľov regiónov čítala a oni jednoducho nevy, nedopadnú asi veľmi pozitívne. Ďakujem pekne. Tak, aby som to zhrnula. Dohodli sme sa, že nová lehota na predkladanie pozmeňujúce návrhov je 7. júna o 15. hodine. Sekretariata nám navrhol 15 tú hodinu po obede a nie 12 hodinu na obed. Výbora pre kultúru bude 13. júla hlasovať o tejto správe. Následne tým uzatváram tento bod. Na programe schôdze naše Nasledujúce stretnutie sa bude konať 20. júna od 15. do 18.30 a potom 21. júna útorok od 9. do 12.30 a potom od 15. do 18.30. Ďakujem. tlmočníkom sekretariatu. Tým uzatváram túto časť nášho stretnutia a teraz bude nasledovať stretnutie koordinátorov. Ďakujem všetkým za vašu prítomnosť.